Ďakujem pekne, pán komisár. Mm, tým pádom uzatvárame tým pádom uzatvárame túto diskusiu. Pokračujeme zajtra eh, vo štvrtok 27. februára. Program na zaterajšiu diskusiu bol uverejnený k dispozícii na web stránke Európskeho parlamentu. Tým pádom